A teraz prichádzame k vysvetľovaniu hlasovaní. Začneme vysvetľovaním hlasovania k hlasovaniu, ktoré sa uskutočnilo včera a vysvetľovania sa nevmestili časovo. Takže budeme k ním vysvetľovať hlasovania dnes. Prvý bod je navrhu znesenia situácia v stredozemí a potreba holistického prístupu Európskej únie k migrácii. Prvým rečníkom je pán Luke na jednu minútu. Nech sa páči. Pán Luke, máte slovo. The next speaker is uh, Miss uh, Jill. Ďalším rečníkom je pani Jill Pani Jill, nech sa páči, máte slovo. Ďalším rečníkom je pani Ferrara. Pani Ferrara, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Problémy, ktoré vyplývajú z migračných prúdov, ktoré prichádzajú zo Stredozemia, volajú po holistickom prístupe zo strany Európskej únie k tomuto javu. Máme ambiciozne ciele, ktoré treba splniť, aby sme sa vyhli ďalším tragédiám v Stredozemnom mori. Aby sme e, rozložili kriminálne gangy, ktoré žmýkajú peniaze zo zúfalých pristahovalcov. Musíme zachovať ľudskú dôstojnosť pristahovalcov a musíme byť v súlade s legislatívou, konkrétne s nariadením Dublin 2. Musíme ale žiadať od pristahovalcov, aby sa podrobili kontrolám, na hraniciach a takisto, aby sa podrobili azylovému procesu. Nesmieme pripustiť špekulácie s finančnými prostriedkami pre pomoc utečencov. Ak zistíme, že existuje jasné prepojenie medzi politickými kruhmi a zločineckými gangmi, tak e, sa k tomu treba postaviť čelom a potrebujeme rozpravu v tejto veci a takisto v členských štátoch EÚ. Preto som hlasovala za toto uznesenie. Ďalším rečníkom, hovorí pani predsedajúca, je pán Šulc. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, otázka situácia učičencov v Stredomorie je čoraz horšia. Vojna islamského štátu v Sýrii a v Iraku, ale tiež krehká politická a hospodárska situácia v Severnej Afrike núti čoraz viac ľudí, aby utekali do Európy. Ja sledujem hlavne situáciu v Sýrii ako člen delegácie krajiny s Mašekom. Musíme týmto ľuďom pomôcť priamo v nich doma, ale aj tým, ktorí sú už v Európe. Dôležité je, aby všetky členské štáty EÚ podľa svojich možností sa podporovali tak, ako to predpokladá Európska zmluva v článku 80. Pritom spravodlivosť musí byť spravodlivo s rozdelením migračných tokov, preto, pretože inak preťažíme obyvateľstvo našich členských štátov. Ja vyžadujem a žiadam od komisie, aby to zohľadnila pri tvorbe svojej politiky a prijala príslušné opatrenia. Ďakujem pekne. Thank you. The next... Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Giuffrida. Grazie, prezident. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Podporila som toto uznesenie, pretože je to zásadný, malý, ale dôležitý krok k vyriešeniu problémov s pristahovalectvom do únie. Nemôžeme dovoliť, aby sa dialo to, čo sa dialo doteraz s naliehavými situáciami každý deň. Nechceme premeškať túto príležitosť apelujeme a nahlas, aby sa urobilo všetko, čo je možné a máme vidíme heroizmus Talianov, ktoré preukázali v operácii Mare Nostra, ale to nestačí. My musíme všetci eh, vziať si za svoju túto zodpovednosť a podeliť sa o toto bremeno. Taliansko, Sicília a ostatné regióny v stredozemi nemôžu same bojovať s tokmi a prílivom migrantov. Musíme zabezpečiť, aby sme pomohli vyhnúť sa budúcim tragédiám. Ďalším rečníkom je pán Sebastia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hlasovali sme za toto uznesenie. A to preto, že žijeme v dramatických časoch plných tragédií. Ľudia sa pokúšajú prekonať Stredozemné more, aby sa dostali do Európy. Ja žijem vo Valencii a každý deň tam vidíme spolu s, s ostatnými tieto tragédie. Potrebujeme celkový prístup, všezahrňajúci prístup k migrácii, nie len riešiť jeden jednotlivý problém za druhým. Únia musí prevziať zodpovednosť za vykonávanie svojich politík a takisto musí zasiahnuť i v krajinách, odkiaľ prichádzajú migranti. Tam treba súčinnosť a spoluprácu politík. Iba spolupráca na politickej úrovni pomôže tým krajinám, odkiaľ prichádzajú chudobní ľudia, pokúšajúc sa vylepšiť si svoj život e, v Únii. Je možné dať im, dať im príležitosť, ale nie aby pokračovali tieto prílivy utečencov. Ďalšou rečničkou je pani Arnotu. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, ctené poslanky, nectení poslanci, ja som spolu s kolegami hlasovala proti tomuto uzneseniu, pretože ono sa nedotýka priamo koreňa problému pristahovalectva do únie. Musíme sa vysporiadať s miliónmi kilometrov hranice únie, externej hranice únie, ktorú tvoria iba niektoré členské štáty EÚ a nedokážeme to. Odkedy Schengenská zmluva vstup, Schengen vstúpil do platnosti, Európska únia zlyháva na každom fronte, nedokáže si ochrániť svoju vonkajšiu hranicu. Migranti prichádzajú z juhu a potom sa šíria do ďalších krajín vrátane Francúzska. Tisícky pristahovalcov prekračujú fran- francúzsko-taliansku hranicu pri nys, kde bývam ja. Myslím si, že okamžite treba zrušiť šengenské dohody, aby národné členské štáty si sami chránili svoje hranice. The next speaker is the uh, madame. Ďalšou rečničkou je pani Pakazaur Tundua. Nie je prítomná. A preto dávam slovo pani Matere, ďalšej rečničke. Ani ona nie je prítomná. Skúsime ďalšiu rečničku. Slovo má pani Mlinar. Ďakujem pekne, predsednička. Ja som návrhu uznesenia o situácii v Stredomorí a holistický prístup EÚ k migrácii podporila holistický prístup k migrácii je jedinou správnou cestou, ako reagovať na výzvy, ktorým čelí Európska únia. Vlastne migrácie, migračné toky sú štruktúrálny problém v rámci EÚ. Kontrola vonkajších hraníc a azylová politika majú veľký vplyv na ľudské práva migrantov, no a situácia v Stredomorí nám to každý deň na novo ukazuje a preto musíme čo najskôr nájsť novú stratégiu pre legálnu migráciu. No a v tejto súvislosti navrhujem návrh rakúskej vlády a totiž prerozdeľovanie na princípe solidarity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Tomašič. Zdá sa, že tu nie je. Slovo dostáva pani Činiči. Ďakujem pekne, predsednička. myslím, že už je každému jasné, že problémy pristahovalectva treba riešiť koordinovanie. V krajinách pôvodu treba bojovať proti príčinám vojna, prenasledovanie chudoba a treba urobiť všetko, aby sme zachránili životy tých, ktorí sa vydávajú na tieto nebezpečné cesty, ktorých k tomu ešte kriminálne organizácie e, zdierajú. Treba vytvoriť legálne cesty, ako sa dostať do Európy, e, musia byť vybudované príslušné štruktúry. A to zodpovedá tiež uzneseniu, ktoré sme prijali. Možno to nie je komplexná odpoveď, ale je to prvý dôležitý krok, možno najdôležitejší krok, ktorý parlament môže podniknúť, aby prijal takéto opatrenia. Členské štáty, komisia a interné štruktúry sa musia držať tejto línie a preto ja som hlasovala za. Ďakujem pekne. Teraz pán Zdechovský. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som chcel povedať len svoj jeden veľmi dôležitý postreh. V oktobri 2013 Európsky parlament prijal uznesenie o imigračných tokoch v Stredomorí. Krátko potom rada vytvorila pracovnú, skupinu pre Stredomorie a potom nasledovalo niekoľko oznámení komisie. Toto uznesenie veľmi vítam, pretože je pomerne komplexné. Ja podporujem komplexné riešenia, na ktorom sa zhodnú všetky štáty Európskej únie. No, mojím posledným prianím do roku 2015 je, aby sme skutočne hľadali riešenia, na ktorých sa zhodneme my, demokratické strany Európskeho, Európskeho parlamentu. Ak nebudeme o imigrácii hovoriť my demokrati, tak necháme túto tému populistom a nacionalistom a to tejto téme určite neprospeje. Ďakujem pekne a želám vám krásne sviatky. Thank you. Ďakujeme pekne, pán Zdechovský. Ďalšou rečničkou je pani Morety. Si grazie, presidente, onorevoli... Ďakujem pekne. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ja som veľmi spokojná so včerajším hlasovaním. Potrebujeme integrovanú pristiavaleckú politiku a každý deň je to jasnejšie. Po každej tragédii na mori je jasné, že potrebujeme holistický a globálny prístup. Všetky členské štáty musia prevziať zodpovednosť za tieto tragické udalosti, musia sa snažiť nájsť riešenie a prejaviť solidaritu. Je dôležité prijať uznesenia, ktoré riešia príčiny. To znamená, treba vytvoriť nové legálne kanály presťahovalectva a potrebujeme spoluprácu s tretimi krajinami. Stredomorie je naše more sa stalo cintorínom neidentifikovateľných eh, mŕtvol. No a musíme si uvedomiť, že eh, krajiny nedokážu už viac zvládať túto situáciu samé. Ďakujem pekne, kolegovia. Teraz prechádzame eh, k správe pána Mamikinsa. Uzavretie asociačnej dohody s Gruzínskom. A ako prvý dostáva slovo pán Jurek. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. My sme rozhodli, že uzavrieme asociačnú dohodu s Gruzínskom a ja som hlasoval za toto uzatvorenie, pretože všetko, čo podporuje suverenitu členských štátov po rozpade Sovietskeho zväzu, treba podporiť. Avšak musím protestovať, proti tomu, že Gruzínsku vnúcujeme homosexuálnu ideológiu a Gruzínsko a tisíce obyvateľov Tbilisi proti tomu protestovali. A kritizovanie Gruzínsko z homofóbie je útok na členské štáty, ktoré majú vlastné stanovisko v tomto. A rád, rád by som vyzval EPP, nepríjmajte kultúru extrémnych socialistov. Hlasujte tak, ako by hlasovali aj zakladatelia EÚ. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Pospíšil. Ďakujem pekne, predsednička. Ako poslanec z Českej republiky, bývalej postkomunistickej krajine, ktorá má tragické skúsenosti so Sovietským zväzom. Veľmi vítam, že sme dnes prijali a podporili dohodu o pridružení Gruzínska a otvorili sme tak cestu tejto krajine, ktorá kedy si tvorila časť Sovietskeho zväzu a kde Rusko dodnes uplatňuje zónu vplyvu medzi demokratické štáty, medzi rodinu demokratických právnych štátov. Podľa mňa je to veľmi dôležité, že naša politika, politika EÚ podporuje tieto bývalé republiky komunistického bloku a umožňuje im stať sa právnymi a prosperujúcimi štátmi. Na poslednej schôdzi sme tak pod, pod, takto podporili Moldavsko, teraz takto podporujeme Gruzínsko. Ja dúfam, že táto slova, tieto slova budú prínosom pre Gruzínsko pri podpori právneho štátu a hospodárstva. Považujem to za veľmi dôležité a som rád, že naša politika je orientovaná na rozvoj tejto východnej časti Európy a povedzme časti Ázie. Je to veľmi dôležité a dúfam, že v tom budeme aj ďalej pokračovať. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Žďanovka. Vážená pani predsednička, ja som hlasovala proti navrhovanému uzneseniu čo, ktorom prevláda duch rozdelenia a nie spájania regióne Južného Kaukazu. Znenie mm, ambíciách, kapacitách troch kaukazských štátoch je zlé snaha vytvoriť osobitné medzi EÚ a Gruzínskom a ďalej vzťahy s Arménskom a Azerbajďanom idú tiež týmto smerom. Južné Osecko a Abcházsko e, sa nazývajú okupované e, teritoria a vyzývame Rusko, aby prerušilo okupáciu, aj keď je jasné, že otvorené, e, otvorený konflikt začal e, gruzínskou, gruzínskou agresiou, takže stiahnenie je nebezpečenstvom pre Rusko, no a preto tvrdenie, že angažovanie EÚ e, s, s východnými partnermi je zamerané na prosperitu, z ktorej budú profitovať všetky krajiny v regióne, je pochybné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Jar. Ďakujem pekne, predsednička. Ja som hlasoval za za to uznesenie, pretože to je začiatok, už bolo povedané, je to historický moment, ako sa dá zlepšiť sveta, už tak, že sa bude viesť férový obchod, že budeme sa chovať k sebe e, s úctou a budovaní dôvery. No a pre mňa je to opatrenie, ktoré buduje dôveru v celom regióne, vytvára to alternatívy a pomáha to zlepšiť trochu svet. No a v tomto vzťahu to je pre mňa skutočne cesta aj v ďalších prípadoch a asociačných dohodách, ako môžeme šíriť naše naše hodnoty, robia v iných regiónov a kto hlasoval dnešného, kto hlasoval proti, ten na tento región zabudol. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Ja. Ďakujeme pekne. Pán Jar, teraz nasleduje pán Hanen. Ďakujem, pani podpredsedníčka. Nemali by sme pripustiť, eh, aby akútnosť krízy na Ukrajine nás zaslabila eh, voči prístupu Putina, ktorý je revanšistický situácii, keď Rusko nadalej okupuje časť mm, nezávislej susednej krajiny. E, toto sa však netýka iba územia, netýka sa to len anexovania, ide tu o niečo viac. Keby som sa mohol oprieť e, o um, situáciu z 19. storočia z ruku, ide tu akýsi slavonizmus a západný prístup medzi tí, ktorí si vyberajú východ a tí, ktorí si vyberajú západ, tí, ktorí chcú liberálnu spoločnosť a tí, ktorí chcú autokratickú spoločnosť. Je tu v podstate o princípe právneho štátu. Ide o to, aby vláda samotná nevynachádzala pravidlá postupne bez e, nezávislých orgánov. Isté, že e, občania Ukrajiny a Gruzinska sa musí sami rozhodnúť, ale ak sa rozhodnú smerovať e, na západ. Našou povinnosťou je podporiť ich. A to nemyslíme nás, Európsku úniu, myslím celú euroatlantickú komunitu, pretože um, argumenty musia vždy zvíťaziť nad silou. Ďakujeme pekne, pán Wolf. Ďakujem, pani podpredsednička. Opäť raz Európsky parlament hlasuje za návrh, ktorý prinesie eh, zvyšenú mieru neokolonializmu Európskej únie a podporovateľov imperializmu tu v Európskom parlamente dôsledky tohto kroku tento rok na Vianoce by boli smiešné, keby neboli naozaj veľmi vážne. U nás eh, v mojom volebnom obvode je mesto, eh, v ktorom tisíce ľudí tento rok na Vianoce eh, budú mať ťažkosti nájsť sa do sitosti a vykúriť si svoje domovy. Budú musieť hľadať pomoc v potravinových bankách my teraz dávame peniaze diktátorom, byrokratom v Gruzínsku na základe týchto dohôd. E, týmto beriete peniaze a jedlo z úst mojich voličov a dávate ich e, tým e, nenasytným byrokratom v Gruzínsku. Ja som proti tomu, pretože my neveríme v tento imperializmus Európskej únie, neveríme v to, že je možné zobrať peniaze chudobným a dať ich bohatým. Neveríme, že je správne, aby ľudia v Stokporte mali chudobné Vianoce iba preto, že bohatí v Gruzínsku, chcú mať bohaté Vianoce. Ďalej Sean Kelly. Ďakujem pekne. Na rozdiel od predrečníka mňa um, potešilo, že som mohol podporiť tento návrh uh, na základe postupu celej mojej skupiny. Myslím, že je uh, veľmi mm, vhodné, že tu boli aj súčasný prezident, aj bývalý prezident, aby boli svetkami tohto hlasovania, keď väčšina poslancov hlasovala za túto dohodu. Isté, že sú tu aj takí, ktorí nesúhlasia, ale to tiež súčasť demokracie, eh, ktorá vychádza z postoja väčšiny. Eh, je demokratickým právom Gruzínska rozhodnúť sa smerovať na západ a ne, nechať sa pridusiť východom navždy. Vzhľadom na vnímanie tejto problematiky tu na úrovni Európskeho parlamentu je našou povinnosťou zabezpečiť, aby všetci ľudia si mohli slobodne zvoliť svoje smerovanie a my ich v tom budeme podporovať. Toto je významný a dobrý a pozitívny deň pre Gruzinsko aj pre Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kelly. A teraz prejdeme k ďalšej správe. Ide o odporúčanie pána Andrejsa Mamikinca k dohode o pridružení s Gruzínskom. Prvým rečníkom je pán Pospíšil. Pani prezidentko, ja som svoj postoj... Vážená pani predsedajúca, ja som už vyjadril svoj postoj, preto už poviem len jednu myšlienku. Je dobré, že dohoda o pridružení neobsahuje len hospodárske otázky nerieši iba otázky cieľ a slobodného obchodovania, ale rieši aj budovanie právneho štátu v Gruzínsku. To znamená posilnenie niektorých právnych sektorov, právnych tém, ako je napríklad téma verejných zákaziek. Ako bývalý minister spravodlivosti v Českej republike viem, že pridruženie k Európe by nemalo byť len hospodárskou otázkou, ale aj otázkou nehospodárskych tém, na prvom mieste rozvoj právneho štátu. Som rád, že aj tieto problémy e, táto dohoda rieši a preto som ju podporil. Ďakujem vám. Ďakujeme. A posledným rečníkom je pán Coburn. Hlasoval som proti dohode o pridružení s Gruzinskom. Európska Únia buduje ríšu a zasahuje do suverených štátov a tým vyprovokovala krízu na Ukrajine. Nie som s tým spokojný, ale ani Európska únia, e, jej to nestačilo, ešte zasahovala aj v Gruzinsku. Aj touto dohodovo pridružení zasahuje. Gruzinsko od roku 2008 bolo vo vojne s Ruskom. UKIP má pocit, že únia tam znova prilieva olej do ohňa. Za každú cenu. Teraz padá rubel. Rusko a jeho vedenie sú v krehkej situácii, tak je veľmi nemúdre provokovať pána Putina, ktorý napriek problémom s hospodárstvom má viac tankov než Európska únia, ktorá nemá žiadnu tankovú divíziu. Baronka Eštonová, ktorá bola nebezpečnou amatérkou, bola stále v tieni vojny, vrhala tieni vojny po Európe a aj v tom dôsledku začal padať rubel. Nechceme sa, aby rok 1914 sa zopakoval aj v roku 2014, len preto, že Európa si tu buduje svoju európsku ríšu. Je to veľmi nebezpečný a pochabý čin, ktorý by iba vyprovokoval ruského medvedia. Kolegovia, zápisnica z tohto zasadania bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku